programu rozpravu. Hlasovať sa bude o 12. Ďalším bodom dnešného programu bude správa Jolajne. Nájde Je to hodnotenie 6. environmentálneho akčného programu a stanovenie priorit 7. environmentálneho akčného programu. Najprv dostane slovo pán spravodajca. Nech sa páči, pán kolega Jo Máte 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, cine kolegovia, kolegyne. Európsky parlament chce mať 7. environmentálny akčný program Európskej únie. Bolo by nerozumné, ak by sme na konci 6. akčného programu, ktorý končí tento rok, že by sme to celé zastavili v tejto oblasti. Ide nám tu predovšetkým o zlepšenie kvality životného prostredia. Tento 7. environmentálny akčný program však nesmie byť nejakou vernou kópiou 6. programu. Sú tu nové výzvy a my sme už aj pokročili. V rámci 7. environmentálneho programu potrebujeme nový prístup horizontálny prístup vo všetkých jednotlivých oblastiach politiky. Máme tu systematické rizika, pán komisár, vy ste teraz hovorili, hovorili ste o klimatických zmenách, o, hovorili ste o strate biodiverzity, o nedostatke nedostatku zdrojov. To sú všetko výzvy, ktoré s klasickou politikou životného prostredia sa nedajú vyriešiť, teda čisto iba ňou. Na to potrebujeme aj, ostat, aj iné portfólia, iné politiky v rámci Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o politiku energetiky a politiku dopravy, ako aj koheznú politiku, ako aj politiku rybolovu, ale predovšetkým politika finančná politika, hospodárska politika. A na to by som chcel klásť dôraz, pretože to je skutočne najťažšia oblasť, ako príjmeme e, ministrov hospodárstva a financií, aby v rámci svojich vlastných rezortov e, prebrali motív životného prostredia ako hlavný motív. Ten, my sme rozpracovali 80 návrhov, e, má to viacero pod bodov a tam sa nachádzajú celkom konkrétne požiadavky, pokiaľ ide o odbúrávanie subvencií, ktoré sú negatívne proti životnému prostrediu. Po musíme ekologizovať daňovú politiku. Musíme tieto ceny jednoducho internalizovať do jednotlivých cien. Musíme to takto krok za krokom zapracovávať. A pri zdaňovaní makroekonomických príjmov tam musíme zapracovať aj princíp udržateľnosti v rámci európskeho semestra. Máme tu viacero ďalších myšlienok, ktoré môžeme v tejto oblasti rozvinúť. Avšak treba povedať, že tento ekologický otlačok v Európskej, v Európskej únie je príliš vysoký. Ak 7 miliard ľudí a 9 miliard zhruba v roku 2050 bude, sproste, bude potrebovať toľko zdrojov, ako my doteraz, tak nebudeme potrebovať iba jednu planetu, ale budeme potrebovať dve planéty. My vieme, že my máme určité obmedzenia, pokiaľ ide o možnosti našej planéty, pokiaľ ide o disponibilitu e, zdrojov a preto musíme jednoducho znížiť e, spotrebu zdrojov a 7. akčný program musí otvoriť pre zelené hospodárstvo určité vízie, dvere, na to, aby sme postupovali cestou účinného využívania zdrojov. Mali by sme klásť dôraz na oblasti mestských oblastí, pretože väčšina ľudí žije predovšetkým vo veľkých mestách, respektíve mestách ako takých a tam skutočne môžeme exemplárnym spôsobom implementovať to, akým spôsobom môžeme účinne redukovať spotrebu, spotrebu prírodných zdrojov. Máme zelené mesta, to je jeden z dobrých príkladov, alebo overené postupy, ktoré by sme mali zo všeobecniť. Ochrana životného prostredia by mala viesť aj k ochrane zdravia ľudí a myslím, že integrácia ochrany životného prostredia a ochrany zdravia v 7. akčnom programe musí byť jasným signálom, ktorý sprostredkujeme našej verejnosti a potom to nájde určitú akceptáciu prostred verejnosti a tejto oblasti ešte sú určité nedostatky. Pokiaľ ide o znečisťovanie vzduchu, to je ešte príliš vysoké, alebo napríklad zaťaženie nadmerným hlukom. Hluk ako taký je opomínaný častokrát v rámci politiky životného prostredia, podceňujeme ho. Máme ešte príliš veľa jedovatých chemikálií, ktoré sa dostali do životného prostredia a ohrozujú zdravie a máme tu takisto aj nové výzvy z oblasti nanomateriálov a iných typov materiálov, ktoré musíme ešte bližšie preskúmať. Vážené dámy, vážení páni, tie najlepšie zákony, najlepšie programy nám však nepomôžu, ak ich nebudeme implementovať. A 7. environmentálny akčný program musí tento deficit, ktorý tu máme, zažehnať a doplniť. Myslím si, že Európa musí dať jasný signál smerom do sveta, že potrebujeme udržateľný manažment, inak ľudstvo na tejto planete jednoducho neprežije. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Leinen. A teraz zostane slovo pán komisár Potočník. Ďakujem za slovo, poslankyne, poslanci. Rád by som poďakoval pánovi Leinenovi za odvedenú prácu na tejto správe, ktorá prechádza v tej správnej chvíli. Ako viete, komisia už pripravuje 7. environmentálny program, aby sme ho prijali do konca tohto roka. Mnohé veci, ktoré ste uviedli, sú tie myšlienky, z ktorých vychádzame a ktoré sme zaradili do budúceho 7. EAP. V rámci 6. EAP sme vytýčili takú politiku pre životné prostredie, ktorá je konsolidovaná. Teraz už máme legislatívu, ktorá pokrýva všetky oblasti okrem pôdy. Medzi tým sme iniciovali opatrenia k biodiverzite, klíme a ďalším oblastiam, ktoré prispievajú k stratégii Európa do roku 2020. EAP by mal zoskupiť všetky tieto iniciatívy a legislatívu v rámci, ale EAP sa už zaoberá aj obdobím po roku 2020, kedy sa kedy treba zabezpečiť finančné zdroje. Nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré sa vysoko hodnotí a ktoré je šetrné k životnému prostrediu, je veľmi žiaduce a v rámci toho sa robia koherentné, konzistentné politiky, ktoré sú prierezové a zasahujú do iných politík. Myslím si, že eh, realizácia týchto politik je veľmi dôležitá a to isté ste spomenuli aj vivo svoje svojej správe. Ja, keď som tu bol na vypočutí pred touto snemovňou na začiatku môjho mandátu, e, som povedal, že často, keď sa nepodarí zrealizovať dobrú legislatívu, zlyhávame. A práve v oblasti životného prostredia je to e, zásadne dôležité. E, strácame 50 miliard ročne, keď nerealizujeme to, čo sme prijali. Potom musíme prijímať oveľa drahšie opatrenia neskôr. Výzvy, ktoré pred nami stoja v oblasti životného prostredia, sa samé od seba nevyriešia. Minulý rok komisia prijala iniciatívu, ako zlepšiť túto situáciu, ktorá sa ďalej rozpracovala v 7. EAP. 7. 7. environmentálny akčný program by mal prispieť k lepšiemu zdraviu a životnej pohode pričom bude chrániť životné prostredie, ktoré by nemalo byť znečisťované. A toto znečisťovanie ešte stále nie je vyriešené, stále stoja pred nami obavy a náša súčasná politika nedokáže náležite ochrániť životné prostredie pred novo sa vynárajúcimi hrozbami. Treba sa tomu venovať. Revidovať našu legislatívu týkajúcu sa vody a pôdy, pripravujeme nové právne normy v tomto smere a takisto e, urbanistické mestské prostredie je dôležitým cieľom našej politiky. 7. EAP by mal podporovať úsilia mestských komunít, ktoré by sa mali postaviť na čelo ekologického diania. Medzinárodný rozmer ekologickej poli- politiky tiež e, rezonuje v 7. EAP. Rio plus 20 a implementácie týchto záverov tiež budú hrať dôležitú úlohu e, v rámci UNFCCC. Potrebujeme znížiť e, oteplovanie sa zeme a dostať sa na úrovne oteplovania, ktoré tu boli na, pri predindustriálnom období. Takisto musíme hladko prejsť na nízko uhlíkovú ekonomiku. Máme mapu, legislatívu pre e, nízkouhlíkovú efektívnu ekonomiku, kde sa identifikujú potrebné nástroje, ktoré treba na jej dosiahnutie. Záväzky všetkých zúčastnených strán a aktérov sú zásadné pre úspech mnohých týchto programov. Potrebujeme zmobilizovať e, jednotlivé strany na všetkých úrovniach, vo všetkých relevantných sektoroch, aby každý urobil to, čo má. Rátam s vašou podporou a Dnešnú rozpravu budem sledovať s veľkým záujmom. Ďakujem vám ešte raz za vašu správu. Ďakujem pekne. Teraz za výbor pre regionálny rozvoj kolegyňa Dančilo. Preocuparea pentru natură ca resursă și moștenire pentru generații ehm, otázky životného prostredia a jeho zachovania pre budúce generácie ehm, musí byť eh, stále starosťou ehm, spoločnosti a mm, politika musí sa zaujímať e, o e, tieto otázky ako aj spoločnosť a mnohé organizácie na to poukazujú. Ide o ekologické ciele, ktoré tiež nemôžu ovplyvňovať e, a postihovať konkurencieschopnosť. Musíme v súlade postupovať na európskej úrovni v súvislosti s osobitosťami na regionálnej a lokálnej úrovni a Európa potrebuje jednotu ekologickej politiky, ktorá e, zodpoveda jednotlivým e, výzvam. Potrebujeme však aj spoluprácu so štátov, ktoré nie sú členmi EÚ a prírodné a ekologické systémy musia byť e, cezhranične chránené bez ohľadu na to, kde ležia. A blahoželám spravodajcom za ich e, prístup. Ďakujem, kolegyňa Dančová. Teraz v mene frakcii e, kolega Franko na dve minúty. Monsieur le président, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán spravodajca. Ďakujem za spoločne uskutočnenú prácu. Európska únia potrebuje preukázať spoločnú víziu spoločnej politiky zameranú na ochranu životného prostredia aj po roku 2020 je treba zaviesť synergiu do nového finančného rámca a tento program by mal byť eh, koherentný a mal by naozaj znamenať eh, harmonické sklbenie všetkých politík, čo sa to týka poľnohospodárskej politiky, rybolov zdravia, dopravy, regionálnej politiky a správy um, miest. Ciele európskej politiky musia vychádzať z dlhodobej stratégie a opustiť krátkodobú stratégiu. Je treba, aby sme tiež boli činní a nie, aby sme len reagovali Musíme účinne využívať naše zdroje a lepšie uplatňovať náš prírodný kapitál. Musíme investovať do trvalo udržateľnej ekonomiky, do rastu a konkurencieschopnosti a vytvorenia nových pracovných príležitostí. Je treba zabrať e, sa správne recykláciou, ale aj správnym smerom nasmerovať e, produkciu ekologických výrobkov a správnu konzumáciu potravín. Je treba, aby sme využili našu stratégiu ako ozajstnú politiku a e, je treba, aby táto politika bola tiež naozaj zrozumiteľná pre správne lokálne a regionálne orgány a zrozumiteľná našim občanom. Pretože európska legislatíva sa nesmie stať trestom. Ďakujem, pán predseda. Teraz e, pán na dve minúty. E, pán predseda, pán komisár. Desiatý ekologický akčný program nám e, pomohol uvedomiť si súvislosť medzi životným prostredím a zdravím a tiež nám pomohlo ovplyvniť eh, legislatívu o chemikáliách, pesticídoch a vode. Môžeme byť eh, na mm, to eh, hrdí, no nesmieme zaspať na vavrinoch a musíme zabezpečiť, že v budúcnosti bude lepšia koordinácia medzi ekologickou politikou na jednej strane a samotným naplnením skutkov na druhej strane. Teória potrebuje dobrú prax. Ja tiež musím byť ambiciozný a dúfam, že stiedný program bude ambiciozný napriek ekonomickej kríze, alebo práve vďaka ekonomickej kríze musíme byť ambiciozný, pretože e, to môže byť aj ekonomickým stimulom, môže to stimulovať rast a zamestnanosť a potrebujeme mm, posilniť ekologické úvahy vo všetkých oblastiach politiky a musíme tiež zabezpečiť, že nebudeme mať e, dotácie, ktoré um, by um, škodili životnému prostrediu a tiež budeme musieť zabezpečovať pri uzatváraní dohod e, medzinárodných dohodov v službách. Musíme tam mať e, priložené um, doložky o prísnych ekologických normách. Ekologické výzvy nemali byť len príloha, majú byť na strane normálnych politických oblastiach a ekologické politiky majú byť e, kvasnicami v ceste a budúci ekologický program má ukázať, že to naozaj tak bude. Ďakujem kolegyňa Ulfskog, kolega Gabrany na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Komisia spomenula neformálny environmentálny koncil alebo radu, ktorá sa bude konať v Dánsku. Ja by som ktorá sa konala v Dánsku. Ja by som chcel citovať z tlačovej správy, ktorá sa venovala rozvoju zelených technológií, znižovaniu potreby zdrojov a ochrany životného prostredia, prírody a biodiverzity. Táto zelená tranzícia vytvorí milióny pracovných miest a trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnú ekonomiku. To je koniec citátu z tlačového vyhlásenia z Dánska. Zablahoželal by som ministrovi Idimu Alkemu a danskému predsedníctvu aj komisie za takýto pozitívny a vizionársky prístup. Je to oveľa lepšie ako čokoľvek, čo som nedávno počúval z komisie. Dúfam, že sa bude pokračovať v tejto línii. Hovoríme tu o biodiverzite a budúci mesiac budeme na plenárke hovoriť o efektivite zdrojov. Siedmy environmentálny akčný program musí vytýčiť e, ciele na ro- roky až do roku 2020, indikátory a takisto aktivity. Myslím si, že by sme mali e, hľadieť ďalej než len rok 2020. Mali by sme nastaviť víziu pre zelenú Európu. Siedmy EAP by mal byť e, istým zastrešujúcim rámcom nad všetkými ekologickými politikami EÚ. Jedine takýmto spôsobom sa prierezovo podarí ochrániť eh, prírodu pre naše deti a pre ekonomiku, pretože ochrana prírody a trvalá udržateľnosť kráčajú ruka v ruke. Ďakujem za vynikajúcu prácu pri tejto správe a apelujem na komisiu, aby naozaj zoskupila všetky návrhy na tieto témy, tak povediať pod jednu strechu a vytvoriť 7. EAP, ktorý bude lepší ako 6. EAP a bude inšpirujúci. Ďakujeme vám, pán e, Gerbrandy, a teraz pán Eichhout. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Predovšetkým veľká vďaka pánu Lajnenovi za vypracovanie tejto správy o 7. EAP. My, zelení, si myslíme, že potrebujeme 7. EAP, aby naše životné prostredie prežilo. Takisto musíme nastaviť víziu do roku 2020, ale aj neskôr, až po rok 2050. Musíme sa rozhodnúť, v akom životnom prostredí a v akom hospodárstve chceme v Európe žiť. Nejde tu iba o to, aké, ako, do akej miery bude zelené. Jednoducho musí byť zelené toto prostredie aj ekonomika. Iba tak prežijeme Potrebujeme environmentálne citlivú ekonomiku, potrebujeme takéto akčné programy, potrebujeme sa zamerať na túto správu pri jej implementácii, e, integrovaní a pri jej realizovaní v medzinárodnej dimenzii. Stručne by som sa vyjadril k realizovaniu tejto, týchto odporúčaní z tejto správy v praxi. Už sme počuli, aká dôležitá je implementácia alebo realizácia politik v praxi. Vieme, čo sa deje s ťažbou ropy, vieme problémy Holandska, ktorá je prosperujúcou krajinou ale ťažko sa nám chráni príroda na západnom pobreží v oblasti Schelden a z toho všetkého vyplýva dôležitosť realizácie veci v praxi. Každý tu hovorí o výraze zelená ekonomika, lenže HDP nestačí na definovanie zelenej ekonomiky. Potrebujeme indikátory, ktoré vychádzajú zo širšieho podhubia, širšieho pozadia a preto apelujem na komisiu, aby HDP nebolo jediným indikátorom. Čo to je zelená ekonomika? Znamená to rozmýšľať nad energetickými systémami a nad budúcnosťou. V roku 2030 budeme potrebovať viacej cieľov, nielen nízkouhlíkové hospodárstvo, ale aj ciele šetrenia energiou a takisto e, všetko, čo robíme v Európe, sa ďalej šíri do, toho, do činnosti tretich krajín. To, čo sa deje vo zvyšku sveta a zelené hospodárstvo, zelená ekonomika nikdy nebude úspešná celoštátne, keď my neurobíme prvé kroky, urobme ich. Ďakujem, pán Eichhout. A teraz pán Páška, minúta pol. Predsedajúci, vážený pán komisár, civilizačné zásahy do ekosystémov spôsobujú nezvratnú degradáciu životného prostredia,

lepšie štrukturovaný precíznejší ambicióznejší a účinnejší aby e, skúsenosti mnohoročnej environmentálnej politiky európskej únie boli čo najlepšie využité. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega. No a teraz nasledujú ďalší zapísaní rečníci. Ako prvý kolega na dve Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni, vo všeobecnom pochopení akčné programy pre životné prostredie slúžia tomu, aby e, sa dosahovali a stanovovali ambiciozne ciele environmentálnej politiky. Šiestý program ukázal, e, že zaostal za očakávaniami. Aj keď, je to, aj keď to bol prvý akčný program, ktorý spoločne prijala Rada a Európsky parlament v procese spolurozhodovania, e, boli jasne stanovené ciele eh, pre klimatické zmeny, biodiverzitu, eh, odpady a tak ďalej. Ciele však neboli dosiahnuté, to treba si priznať, aj preto, že v krajinách sa nerealizovali dostatočne, ale nespôsobili sme my sami eh, tento vývoj, pretože keď sa pozriem na správu, tak tam vidím napríklad stratégia Európa 2020, stratégia pre inteligentný, e, udržateľný rast. No a e, nájdem tam cestnú mapu pre zelenú Európu, cestnú mapu e, pre Európu, ktorá šetrí zdroje a môžem tak pokračovať aj ďalej. A nemôžem to všetko vymenovať, pretože inak mi vyprší čas. No a okrem toho, iná stratégia, konkrétna legislatívna stratégia viedla to k tomu, že nedostatočná konkurencia medzi jednotlivými oblastiami politiky nebola dostatočne zaručená neustále vypracovávame nové indikátory. Ich preverenie je síce byrokratická záťaž, ale nič neprináša a preto e, treba e, zohľadniť spoločenský vývoj. Len potom budú primerane implementované. Má úplne iný názor ako spravodajca, ktorý hovoril, že akčný program musí byť horizontálny. Nie. Nesmie to byť však horizontálne, ale sektorálne musí to byť nadradené a potom sa ciele splnia. No a, a preto sme nemali v podstate žiadny úspech. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Schnellhardt. A teraz nasleduje kolega Merkies na 1,5 eh, minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovi Lajmenovi za jeho správu a za veľkú pozornosť pre eh, široký prístup v rámci začlenovania a ďakujem aj komisárovi za jeho pozornosť. Sústredím nás na tento program a na to, za to, že sa pripravujete už na 7. akčný plán. A pretože kolega Lajden už povedal, že nejde len o životné prostredie, ale ide o všetky súčasti hospodárstva, o dopravu, o zdravotnú starostlivosť jedná sa o celkovú politiku, aj o hospodárskú politiku, pretože politika životného prostredia sa týka aj hospodárstva. Ja chcem upozorniť na dve konkrétne veci. Čo sa stáva, že s veľkým, s veľkým nadšením začneme využívať nové technológie, ktoré však nie vždy dokážu priniesť výsledky, ktoré si želáme. Napríklad veľkú pozornosť sme venovali biomase a v budúcnosti možno sa bude pracovať s biologickými surovinami, avšak až príliš sme sa sústredili a opierali o biomasu, takže teraz sa, sa mnohé z toho používa na účely, ktoré, na ktoré sa dá, dajú použiť aj iné veci a nie na dosahovanie vyšších cieľov. Takže e, treba sa pýtať, ako e, využívať biomasu udržateľné. Ako využívať biomasu tak, aby skutočne viedla k zníženiu CO2 a nie len k zvýšeniu spotreby vody. No a na záver, mnuž bohužiaľ predseda vypol rečničku. Ďakujem pekne pani Mirky, za teraz kolegyňa Rís na jednu minútu. Ďakujem pekne nám spravodajca Joe Linen pripomenul pre náš význam, aby sme uchovali životné prostredie pre EÚ, aby sme splnili program a nie je to jednoduché sme v rokoch krízy a úspor, akým spôsobom e, sa toto prejavuje aj v európskej, aj národnej politike, aj francúzska predvolebná kampaň je toho jasným dôkazom. E, dve osy, ktoré sú najdôležitejšie, aby sme boli koherentnejší, je to článok 3 uznesenia, čo by som nazvala e, tabaková legislatíva EÚ musí odstraniť všetky dotácie na výrobky, ktoré majú vplyv zlý vplyv na životné prostredie a na zdravie a potom aj lepšie uvedomenie si zdravia životného prostredia. Už od roku 2003 o tom hovoríme. Hovorilo sa o akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie. Mali by sme odstrániť z prostredia e, také nebezpečné látky, ktoré majú nebezpečný vplyv na zdravie občanov, takže boj proti rákovine, proti Alzheimerovej chorobe a tak ďalej. Je toľko chronických chorôb, ktoré vznikajú práve v nezdravom životnom prostredí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Rís. A teraz pani Hasi na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcela pogratulovať spravodajcovi Lajnanovi za výbornú prácu. Vlastne som už hovorila v minulosti, že 7 E, environmentálny akčný program by sa mal čo najskôr implementovať. Totiž to ide o to, že neustále sa prijímajú rozhodnutia, ktoré sa týkajú životného prostredia, ale v iných oblastiach je to uvedené aj v správe. Jedna z týchto oblastí je napríklad aj polnospodárska politika, ktorá má vplyv na biodiverzitu, ako aj na situáciu e, vo vodstvách. Čo sa týka budúcnosti Baltického mora, tak tá bude ovplyvnená napríklad tým, ako, aké bude smerovanie spoločnej polnospodárskej politiky. Musíme si uvedomiť, že toto more je veľmi intenzívne znečistené a Dochádza tu teda k mnohým negatívnym vplyvom, ktoré vyplývajú z tejto činnosti. Čo sa týka dusíka a fosforu, ktorý sa dostáva do, do mora, ak, myslím si uvedomiť, že ak sa to množstvo nezníži, tak jednoducho Baltické more bude ešte špinavšie, nečistnejšie a okrem toho tam budú problémy každý rok s riasami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Hasi. A teraz má slovo pani Gardin na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Nemám veľa času, ale naznačila by som niekoľko bodov. Siedmy environmentálny akčný program by mal byť užitočným programom a nástrojom, ak budeme mať jasnú víziu do budúcnosti a budeme mať základňu, ktorá bude solidná v EÚ, aby sme mali aj dôstojné mieru zamestnanosti v EÚ. Veci, ktoré ma znepokojujú, absolútnou prioritou musí byť, e, že tento program musí zabezpečiť účinnejšiu implementáciu existujúcej legislatívy, hoci potrebujeme ďalšie záväzné ciele som presvedčená, aby sme čelili súčasným environmentálnym význam. Naša politika v životnom prostredí sa musí zakladať na jasných vedeckých dôkazoch. Vychádzam z článku 23 kde sa majú používať absolútne ukazovatele. Sú to empirické ukazovatele, nesmieme na to zabúdať. A to má veľa obmedzení, keď hovoríme o životnom prostredí nehovorí vôbec o kvalite životného prostredia, takže moje obavy naďalej ostávajú a myslím, že by sa mali brať do úvahy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani Gardini a teraz korelo, kolega Perelo Rodríguez na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Jedna z prvých iniciatív tohto parlamentu bolo spýtať sa Európskej komisie, prečo neuvažovala pokravovať v šiestom akčnom programe. A niektorí hovorili, že so sektorovými nástrojmi nám stačilo a nie je potrebný žiadny nástroj. O tri mesiace, ako povedal pán Leinen, my z parlamentu žiadame od komisie, aby došlo k prepojeniu komunitárnej politiky, aby sme mali spoločnú politiku pre životné prostredie. Bez toho nemôžeme fungovať. Bol som v Katalánsku a institú som videl recyklovanie napríklad starých hladničiek a bol som spokojný, že už je možné zrecyklovať 25 Takéto recyklačné politiky odpadu potrebujú byť koordinované. Napríklad v oceku 32 sa o tom hovorí, aby sme dosiahli 100 recyklácie. A chceme dosiahnuť ciele 2020, musíme jasne povedať, že musíme mať jasný koordinovaný akčný program a to čím skôr. Teším sa, že jedným z návrhov je, že sa má e, dostatočne financovať výskum a vývoj a mali by sme využiť príležitosť, aby sme poukázali na tie vlády, ktoré pod zámienkou krízy e, tak zneužívajú argumenty a robia škrty vo financovaní, vo výskume a vo vývoji a tým ohrozujú budúcnosť Európy. Musíme povedať, že škrty a globálna kríza sú len zámienkami. Potrebujeme mať politickú vôľu a veľkú ambíciu, aby sme e, aj v tomto programe rozvíjali a podporovali finančne výskum a vývoj. Ďakujem pekne. Pán Perel Rodríguez, chcel by som vás poprosiť o pochopenie, že som vás prerušil. Teraz ostane spontánnej rozprave a najprv dostane slovo pani Antonesku. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, suntem mulțumiți. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Sme veľmi radi, že sme si mohli vypočuť, že iniciatívy komisie, ktoré sa týkajú 7 akčného environmentálneho programu budú k dispozícii vlastne v druhej polovici tohoto roku je nutné konať v oblasti životného prostredia, je dôležité zapojiť životné prostredie do všetkých politik, ako aj do štrukturálnych politik. Potrebujeme koherentné stratégie, to znamená, že tento program musí byť takou syntézou nášho náhľadu eh, na životné prostredie. Dôležité je, aby tá legislatíva vstúpila do platnosti, potrebujeme dať príslušné indikátory, ktoré sa budú opierať o existujúcu realitu. Potrebujeme mať rýchle e, kroky v oblasti biodiverzity, musíme tam mať politickú vôľu a zabezpečiť samozrejme primerané financovanie. Čo sa týka stratégie EÚ do roku 2020, ktorá sa týka biodiverzity, to musí byť súčasťou 7. akčného environmentálneho programu. Ďakujem pekne pani Antonesku a teraz kolega Grote. Ďakujem pekne pán predseda. Je veľmi dôležité, aby 7. environmentálny akčný program sa zameral na e, účinnosť e, využívania prírodných zdrojov. Pevne verím, že to dopadne tak, ako sme o tom hlasovali na výbore, že to prejde aj plénom, plénom takto isto. Čo sa týka e, konferencie Rio Plus 20, pevne verím, že to bude úspešné podujatie. Ja som celkom pozitívne naladený po rokovaniach s ministrem životného prostredia tento týždeň. A teda tento 7. environmentálny akčný program by sa mal podľa toho upraviť, čo sa očakáva od RIA. Pevne verím, že to bude úspešné a dôležité, aby to malo medzinárodnú dimenziu. Udržateľné hospodárstvo, to je veľmi dôležitý pojem, dôležité nájsť dobrý prístup, napríklad čo sa týka automobilového priemyslu. Od e, výroby až po zhodnotenie e, ako druhotnej suroviny musí byť všetko premyslené a preto si myslím, že tento 7. orientálny akčný program má isté dobré umiestnenie a preto je dôležité, že tu bude aj revízia, aby sa uplatnili príslušné kroky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Grote. A na záver pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že jedným z najdôležitejších bodov v rámci tejto rozpravy je konflikt medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi a obavami našich občanov. Myslím si, že keď hovoríme o udržateľnej výrobe a spotrebe, tak eh, vlastne neviem presne, čo tým myslíme. Keď si vypočujete rozprávu o zamestnanosti a hospodárskom raste, čo je samozrejme veľmi dôležitá vec, a vidíte, že vlastne udržateľnosť nie je súčasťou tejto diskusie. To znamená, že tie slová, ktoré tu používame, nie sú odzrkadlené v tých príslušných krokoch. Musíme posilniť model udržateľnosti, ako aj model využívania eh, prvných zdrojov efektívnym spôsobom. Tu ide o implementáciu danej legislatívy, čo je veľmi zásadné. Samozrejme musíme to revidovať a je to aj reforma SPP, aby tu bol súlad s jednotnými typmi legislatív, napríklad ako s ochranou vody. Dôležité samozrejme znižovať mieru byrokracie v oblasti pomospodárstva. To sú veci, ktoré musíme diskutovať v rámci návrhov reformy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani McGuinness. Týmto pánom sme ukončili spontánnu rozpravu a teraz dostane slovo pán komisár Potočný. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu. Na úvod by som chcel objasniť, že pre mňa otázka eh, toho, či 7. rámcový program, teda akčný program, bude existovať alebo nie, mm, nebola nikdy aktuálna. Bude existovať, no a treba však držať niektoré veci podľa legislatívy. Poprvé, alebo jedna z tých vecí je, že podáme vyčerpávajúcu správu o 6. environmentálnom akčnom programe. Takže aj keď medzi 6. a 7. environmentálnym akčným programom bude nejaká časová medzera, môžem vám zaručiť, že vás pozorne počúvame a implementujeme mnohé z vecí, ktoré zdôrazňujete napríklad tento rok. Dostanete eh, komplexný návrh o vodách a eh, tiež sa budeme venovať fosforu a tak ďalej. A rovnako počas posledných dvoch rokov veľa otázok, ktoré sa týkali biodiverzity, o ktorej sme už hovorili, efektivite využívania zdrojov a tak ďalej, sa už riešili. Takže skutočne sa snažíme vystupovať aktívne, ale súčasne dobre chápeme, že potrebujeme dlhodobý rámec, na ktorom sa všetci dohodneme a v rámci ktorého budeme pracovať. Po druhé, čo by som chcel povedať, že sme sa oveľa viac priblížili spoločnému pochopeniu rozsahu a podoby 7 environmentálneho akčného programu. Začiatkom týždňa sme o tom hovorili na neformálnej rade v Dánsku. A dnes o tom hovoríme tu. A podľa mojich záverov sa názory skutočne približujú a spoločné pochopenie toho, čo by mal zaradi- čo by mal riešiť, čo by mal obsahovať ten program, sa už veľmi dobre rysuje. Verejné konzultácie sú otvorené do mája a samozrejme očakávame vstúpia z tejto strany. Jednou vetou by som chcel reagovať na tú dilemu, ktorá niekedy existuje medzi zeleným rastom a tým tzv. hnedým rastom. Nehovorili by sme o zelenom raste, ak by všetko bolo v poriadku, ak hnedý rast by nebol problematický. Takže ten hnedý rast sám o sebe má obmedzenia kapacity a rastu. No a preto mnohé z vecí dôležitých dnes je pochopenie, že treba zmeniť aktivity. Takže ak nezvážime niektoré veci, ktoré dnes na planete zdieľame, ako napríklad voda, pôda, oceány, ekosystémy, tak jednoducho narazíme sami na hranice možného rozvoja. No a uvediem jeden príklad. Ak budeme pokračovať, ako by sa nič nedialo, tak v roku 2030, čo nie je až tak ďaleko, budeme potrebovať o 40 viac vody, ako sú celosvetové zdroje. Takže to jednoducho nemôže fungovať. Niektorí z vás sa hovorili indikátory nad rámec HDP, s tým úplne súhlasím. Je to známe, že čo sa nemeria, to sa nezvažuje pri tvorbe politiky. Takže myslím, že ich potrebujeme. A na záver Myslím, že situácia, súčasná situácia je úplne iná ako pred desiatimi rokmi, keď sme hovorili a keď sa prijímal štvrtý environmentálny program. Existuje legislatíva, ale na druhej strane tiež oveľa lepšie chápeme výzvy. Máme nové poznatky, no niektoré veci, ktoré sú dnes oveľa jasnejšie ako pred rokmi, sú súčasťou našich rozhodnutí, ktoré budeme musieť zapracovať do 7. environmentálneho akčného programu. Jasné, že klíma, biodiverzita, zdroje budú v centre našej pozornosti, ale nemôžeme neustále opakovať rovnaké signály. Treba sa sústrediť, tvoriť syntézu, dlhodobé, dlhodobé vízie. Mnohí z vás hovorili, že potrebujeme venovať pozornosť mestám, zdraviu, chemikáliám, medzinárodnej sociálnej dimenzii a tak ďalej. S tým súhlasím, ale zdôrazňujem, že sa musíme sústrediť na dve hlavné veci. Poprvé, implementácia veci, ktoré už boli vykonané, čo sa týka legislatívy, kde zaostávame, no a nič nerobíme pre zlepšenie prírody, ak veci, na ktorých sa dohodneme, nebudú implementované. Európsky parlament ako legislatívny orgán by sa mal o to zaujímať, že veci, na ktorých sa dohodneme, budú v praxi implementované. Ja to budem sledovať. No a po druhé, to je integrácia. Niektorí z vás to nazývajú koherentnosť. Myslím, že je mimoriadne dôležité, aby všetky naše politiky zohľadňovali, že žijeme v prepojenom svete, vo svete, kde závisíme jeden od druhého a samozrejme ďalší viacročný finančný rámec sa bude sústrediť a venovať pozornosť otázkam, o ktorých hovoríme dnes. Takže ešte raz sa vám ďakujem. Ďakujem hlavne spravodajcovi, pánovi Jolajnenovi. Myslím, že sme na dobrej ceste. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Potočník. No a na záver rozpravy dostane slovo ešte pán Lajnen. Ďakujem pekne. Z debaty vyplynulo, že v Európskom parlamente je konsenzus, ktorý sa týka 7. environmentálneho akčného programu a ja sa chcem poďakovať jedným spravodajcom za to, že som podaril dosiahnuť tento konsenzus. Ďakujem pekne aj vám, pán komisár Potočník, ktorý sa chopil iniciatívy v rámci komisie, lebo nie každý chcel takýto 7. environmentálny akčný program, bol to istý odpor. A teraz po tej rozprave na Rade ministrov životného prostredia vidíme vlastne aj na základe rozpravy tu, že aký prospešný môže byť takýto program a síce, že to môže zabezpečiť istú syntézu všetkých cieľov, ktoré máme v rámci stratégií a rozličných cestovných máp. Táto syntéza, toto posolstvo, aby sa znížila ekologická stopa v Európe a tie opatrenia, ktoré sú na to nevyhnutné, to je to hlavné posolstvo pri tomto 7. environmentálnom akčnom programe. Chcel by som povedať, že musíme prísť aj s požiadavkou na ministrov financí, ako aj ministrov hospodárstva a pevne verím, že potom, ako odhlasujeme tú správu, sa podarí vlastne e, vykonať ekologizáciu daňovej politiky a hospodárskej politiky, lebo environmentálna politika ako taká nezabezpečí udržateľnosť. To vlastne to aj vyplynulo z tých príspevkov v rámci rozpravy. Stratégie v oblasti životného prostredia musia byť prepojené s finančnou stratégiou. To znamená, že čo sa týka strednobého plánovania do roku 2020, musíme o tom diskutovať. Komisia navrhla, aby 20 tých všetkých miliárd sa vyhradilo pre ochranu klímy a životného prostredia. Myslím si, že to je to minimum, a parlament by mal získať ešte viac v rámci rokovaní. Nie je možné, že 80 ide proti životnému prostrediu, iba 20 prostriedkov pomôže chrániť životné prostredie. Takže celkovo to bola dôležitá rozpráva. Pán komisár, čakáme na váš návrh. Potom ide do spolurozhodovania. Tam sa to konkrétne doladí a chceme pomôcť tomu, aby sme to mali ambiciózny program. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Lajnen. Týmto pádom sme skončili rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12. a dovtedy si prerušíme našu schôdzu.